na základe vašich vystúpení, že táto téma je veľmi dôležitá pre parlament a že chcete sa venovať viac prevencii a nie len e, potom konať, keď už k tej katastrofe dôjde. A my takto postupujeme v komisii. Ďakujem, pán komisár. Uzatváram rozpravu. Ďalší bod programu rozpráva k otázke na ústne zodpovedanie o krízu vyvolanú sopečným popolom. Počkáme chvíľočku, kým si sadne pán komisár na svoje miesto, aby mohol pokračovať eh, v našej rozprave. Slovo dávam našej spravodajkyni pani Tikau. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Pán Simpson sa ospravedlnil za to, že nemôžu byť prítomný počas tejto rozpravy k bezpečnej kríze e, nemohol prísť, pretože z, nemohol letieť kvôli leteckým obmedzeniam v Británii a preto nemohol pricestovať do Štrasburgu na toto zasadnutie, na túto rozprávu. Preto budem vlastne dnes večer hovoriť v jeho mene. Otázka na ústne zodpovedanie k, k kríze spôsobenú sopečným popolom e, platí rovnako dnes. E, ako to bolo v čase vlastne pôvodného výbuchu islamskej sopky minulý mesiac, keď veľká časť európskeho vzdušného priestoru bola zavretá na 6 dní. A dnes nielen riešime teraz tým, aké dopady to všetko malo, ale aj s súčasnou neustálou neistotou, ktorá vlastne ohrozuje neustále letecký vzdušný priestor Európy. Ehm, aj keď e, vlastne určité, e, sme sa mohli poučiť z e, takéto bezprecedentnej udalosti, je jasné však, že reakcia na európskej úrovni musí byť jasná aj v, tom, v súvislosti s tým, že ďalšie ehm, prerušenie dopravy môžeme očakávať takéto to, čo spôsobujú tieto prerušenia dopravy, e, vlastne spôsob, si vyžadujú to, aby sme mali také mechanizmy, ktoré fungujú e, veľmi dobre a určite tie otázky boli vlastne identifikované počas posledných týždňov. E, som rada, že teda nariadenie o zabezpečení bezpečnosti cestujúcej leteckej doprave to dobre fungovalo, ale nesmú to byť práve pasažieri, ktorí budú niesť záťaž e, alebo finančnú záťaž e, tohto výpadku. Avšak všetko toto vlastne kladie veľké otázky z hľadiska toho, že do akej miery plnili aerolínie a letecké spoločnosti svoje povinnosti voči pasažierom a čo im poskytli. Čiže ak akým, spôsobom e, preskúmala komisia, že č, ako sa zaobchádzalo s pasažiermi a čo môže komisia oplatiť na to, aby aerolínie e, splnili svoje povinnosti vo vzťahu k cestujúcim pasažierom. E, takisto tí pasažieri, ktorí boli nabukovaní na, do tretích krajín a na nich vlastne e, neplatia tieto, alebo sú z tretích krajín a na nich neplatia, e, neplatia európska legislatíva. Akým spôsobom sa zabezpečí aj toto. Takisto sme počas tejto krízy vlastne si uvedomili, aké obrovské sú straty finančné zažívajú vlastne letecké spoločnosti, ale aj tak si myslím, že kompenzácie, ktoré sa poskytnú leteckým spoločnostiam, musia byť e, na, nielen pre samotné aerolínie, ale tieto kompenzačné e, opatrenia musia byť pre všetkých, e, ktorí utrpeli a musí to byť spravodlivé po celej EÚ. Takisto nie je možné nejakým spôsobom preferovať niektoré členské štáty v takomto. Čiže že aké uistenia môže poskytnúť komisia, že budú prijaté také podmienky, aby nedošlo k akýmkoľvek nerovnostiam alebo nerovnováham, aby bol rovnaký priestor pre všetky členské štáty. Takisto je otázka E, na stole zadefinovanie tých e, no-flight zones, teda vzdušných priestorov, kde, v ktorých sa teda nelieta, či by nebolo potrebné zabezpečiť aj takúto legislatívu. E, existujú určité obavy, že členské štáty sú možno, že príliš obozretné v ich implementovaní bezletových zón a vlastne obávajú sa väčšej hustoty lietadiel Avšak e, za to, čo sa udialo za posledné týždne, vlastne vyvoláva potrebu spoločného prístupu z úrovne EÚ a nemal by to byť ten diferencovaný prístup jednotlivých členských štátov, aký v súčasnosti existuje. Preto je potrebné e, viac údajov získavať a uplatňovať najnovšie metódy e, z hľadiska toho, aké rizika podstupujú lietadla, ktoré lietajú cez sopečný um, mrak alebo pre zmrak sopečného popolu je potrebné takisto zabezpečiť aj dobrú definíciu bez, ktoré, bezletových e, zón. Takisto sme napokon veľmi boli spokojní z toho, aká koordinácia existovala tu v rámci EÚ, aká dobrá spolupráca tu bola v prípade e, tohto nešťatia a takisto to všetko by malo viesť k vytvoreniu e, spoločného aktu, spoločného európskeho neba. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Tikal. A v mene Európskej komisie, pán Kalas, nech sa páči. Pani predsednička, ctení poslanci, rád by som ešte vás informoval o tom, ako sa vyvíja situácia v v súvislosti s krízou alebo s opečným popolom. Európska únia bola veľmi silno zasiahnutá dôsledkami výbuchu sopky na Islande, pretože to spôsobil e, prach e, sopečného popola, ktorý sa šíril po veľkej časti Európy a obsahuje tento popol e, nebezpečné látky, ktoré môžu poškodzovať motory lietadiel. diel. Toto všetko prinútilo jednotlivé letecké orgány za uzavrieť vzdušné priestory, ktoré boli dotknuté týmto mrakom Európska únia okamžite zmobilizovala e, sily, aby riešila tento problémy, pričom vzala do úvahy vývoj situácie a že je potrebné diferencovanejším prístupom pristupovať k tomuto a e, preto Európska komisia prijala hneď e, cez víkend 17. 18. apríla spolu so španielským predsedníctvom a eurokontrolom e, prijala iniciatívu navrhnúť koordinovaný, e, koordinovaný európsky postup a výsledkom tohto bola spolupráca medzi členskými členskými štátmi a e, priemyslom a hľadali sa nové postupy počas mimoriadneho stretnutia e, ministrov dopravy 19. apríla e, kedy to hneď bolo schválené, to, čo bolo pripravené počas víkendu. to bolo všetko veľmi koordinovaným spôsobom 20. apríla bola, e, bol, bol, bol, bol ustanovenie na stole. V, ďalej potom komisia pripravila správu, ktorá sa týkala dopadu tejto krízy alebo tohto výbuchu na e, letecký priemysel. E, správa bola prijatá pozitívne všetkými ministrami pre dopravu. E, keďže správa sa zameriava na riešenie súčasnej krízy, napriek tomu sa snažila um, poukazovať na potrebu Európskej únie reagovať efektívnym spôsobom na podobné krízy alebo nešťastia v budúcnosti, ak by sa vyskytli. E, vývoj za posledných 10 rokov e, nám poukázal, že situácia vonkoncom nie je ešte za nami, pretože naďalej sopka je aktívna a mm, naďalej pokračuje čiastočné uzatváranie leteckého priestoru podľa poveternostných podmienok, e, ktoré ovplyvňujú rozptyl sopečného práva strachu. Komisia teda e, naďalej e, vyžaduje aby boli, prijaté e, závery, teda boli prijaté závery z rokovaní ministrov a môžem o tom informovať, že koordinačná jednotka Európskej únie z 5. mája vytvorila určité základ pre fungovanie a takisto bol schválený aj koordinátor pre európske priestor. Takisto bolo aj vym... Takisto bol 7. maja bol, e, bol, bol vymenovaný koordinátor, ktorý vlastne e, bez zabezpečuje komunikáciu. A takisto EASA dostala za úlohu vyskúmať alebo určiť um, hustotu alebo mieru sopečného prachu. A je potrebné zabezpečiť matematické modelovanie, aby sa mohol zabezpečiť e, e, posúdenie rizik v takýchto situáciách. E, komisia pracuje však aj naďalej v rámci tejto jednotky, ktorú ktorá bola schválená ministrami dopravy, takže pracujeme na tejto otázke ďalej. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. A teraz račníci v mene politických skupín. Pán Marinesku v mene EPP, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aprílový výbuch Sopky nám ukázal, že e, letecká doprava v Európe nie je pripravená na takúto situáciu, nebolo dostatok koordinácie, flexibility a tak ďalej. Balíček e, SIS-2 bol podpísaný v novembri 2006 Prijatie tohto dokumentu sa urobilo aj napriek členským štátom a e, samotné písanie textu trvalo dlhšie ako rokovanie. Potom prišla kríza a táto ukázala, že tento balíček nebol dostatočný. Ak členské štáty ústupia od e, svojich požiadaviek, tak by sme mohli mať jednotné nebo veľmi skoro a takýmto spôsobom by bola účinnejšia aj letecká kontrola, ktorá nebude brať do úvahy národné hranice, ale zdá sa, že to si teraz neželáme. E, chceme veľmi rýchlo e, schváliť ten balíček jednotného neba 2 Eh, opatrenia môžu byť veľmi pozitívne, napríklad vytvoriť eh, funkčné bloky vzdušného priestoru, ktoré budú rešpektovať eh, termíny napríklad do roku 2012, ale my aj potrebujeme nejaký manuál alebo mm, niečo podobné a Bohužiaľ, rada zo 4. mája takýto dokument nespomína. Nedostatok takéhoto dokumentu môže spôsobovať oneskorenie v opatreniach v členských štátoch. Bolo by tiež potrebné, aby sme mali skutočné jednotné európske nebo okrem tých funkčných blokov e, vzdušného priestoru potrebujeme fungujúcu kontrolu vzdušného priestoru a aj koordináciu so susednými funkčnými blokmi, čo znamená nahradiť súčasné náradné hranice hranicami funkčných blokov vzdušného priestoru. Myslím si, že nie je potrebné teraz uvažovať eh, o nejakom eh, nariadení, Potrebovali by sme len špecifickejšie opatrenia, ktoré by brali e, do úvahy konkrétne e, okolnosti. Mm. Existujú ešte ďalšie členské štáty, ktoré pristúpia do šengenského priestoru a je nepriateľné. Teraz pán Kadrávi, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Pán podpredseda komisie, v prvom rade ďakujem za vašu odpoveď. Ale ešte ostalo mnoho neod, necelkom zodpovedaných otázok. Kolega Brian Simpson tu nie je, ako to ukazuje, tá otázka je naozaj veľmi aktuálna. Dôsledky e, sopečnej erupcie sú naozaj ďaleko siahle. Môže to mať veľký dopad na mobilitu a môže to mať dopad na naše hospodárstvo. Všetko by to mohlo trvať dlhšie. A napríklad sa nedá vylúčiť, že napríklad v letnej sezóne pár týždňov mm, sa niečo také zopakuje, že bude, musieť, e, bude potrebné zatvoriť letecký priestor, vzdušný priestor a teda Mm, musíme pracovať nielen na štruktúrálnych opatreniach, ktoré sa týkajú nášho dopravného systému a ktoré zefektívnia leteckú dopravu, k tomu sa ešte dostanem, na nemusíme musíme mať aj lepší krízový manažment a lepšie zvládanie krízy. A to znamená, že je potrebná nejaká koordinačná jednotka, to je fajn a tento týždeň to bude všetko ešte jasnejšie, ale mohli by ste povedať ešte trošku viac k tomu, že ako vidíte Ehm, nejaký ten eh, katalóg eh, úloh pre tú koordinačnú jednotku. Udalosti v apríli ukázali, že koordinácia medzi letiskami, leteckými spoločnosťami a mm, cestovnými kanceláriami nebola dobrá. Eh, nie je tu nejaký mechanizmus, ktorý by v takomto prípade dotknutý povedal, že na čo majú nárok, mnohí nevyužili svoje práva, takže potrebujeme na európskej úrovni nejaké miesto, nejaký bod, kde sa príjmú rozhodnutia, kde sa nadviažu kontakty. No potom ide aj o repatriáciu cestujúcich. Je tam 10 tisíc ľudí, ktoré ich treba dopraviť domov. Samozrejme, e, bezpečnosť letisk je dôležitá. Európa v tejto veci veľa urobila, ale vieme, že sú tu ešte stále medzery v týchto právnych predpisoch. No, hovoríme teraz o tretich krajinách, čiže leteckých spoločnostiach tretich krajín, ktoré vlastne nespadajú pod našu legislatívu. Ja by som chcel e, vyjadriť svoju podporu tomu, že uzavrieme dohody s tretimi krajinami a takisto aby sme kontrolovali uplatnenie týchto predpisov prostredníctvom členských štátov. Tento týždeň sme počuli, že Taliansko potrestalo Ryanair, čo je fajn, to sú dobré správy, ale ako k tomu pristupujú iné členské štáty? Mohli by sme dostať nejaké hodnotenie? No určite je mnoho štruktúrnych opatrení, ktoré sú potrebné, napríklad teda sa buduje to jednotné európske nebo, ale pozrieme sa aj na železnice. Železnice neboli alternatívou z mnohých dôvodov a to má dočinenia s inými systémami a, a naozaj je toho veľa, ale naozaj sa ešte veľa v tejto oblasti dá urobiť, ale našu podporu máte, keď budete niečo robiť. Ďakujem, pán Elkadraui. V mene liberálov pani Mesner, nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár. Už uh, po uh, erupcii sme hovorili o tom sopečnom mraku a o problémoch s tým súvisiacich. Máme tu viaceré pripomienky k tej kríze. Jednak sme si všimli, že je nevyhnutné letectvo pre sektor dopravy, pretože boli uh, uviaznutí nielen pasažíri, ale aj tovary. A napríklad v Nemecku uh, BMW má mm, problémy v produkcii, pretože niektoré časti neboli dodané včas. Takže naozaj potrebujeme túto leteckú dopravu. Po druhé, všimli sme si, že keď niekoľko dní sa naozaj nedá lietať, tak letecké spoločnosti sa ocitajú pred veľkou krízou. 5 e, dní e, všetky letecké spoločnosti e, tvrdili, že to sa ešte dá vydržať, ale po 20 dňoch by jednoducho letecká doprava padla na dlho. A tých 5 dní sa dalo zvládnuť, to povedali aj letecké spoločnosti, ale bolo potrebné viac e, informácií. E, Práva pasažierov to už spomínali aj e, kolegovia. Tí naozaj si mohli vo veľmi ťažkej situácii overiť, či sa naozaj poskytnú všetky tie informácie, odškodnenia, nejaké kompenzácie, podpora E, ktorú sme vlastne legislatívne upravili. A teraz by som sa chcela vrátiť k dvom veciam. Jednak e, Single European Sky nemáme e, jednotný európsky vzdušný priestor a veľmi nám to teraz chýbalo. Samozrejme, že aj s jednotným vzdušným priestorom by sme neboli zabranili výbuch tej sopky, to všetci vieme, ale určite by sme mali hladší transport tých pasažierov No, teraz už máme teda toho koordinátora funkčného eh, vzdušného bloku a začína pracovať a všetci dúfame, že čoskoro skoro to povedie k tomu, že budeme mať jednotný vzdušný priestor. No ale čo myslíte, ako dlho to bude trvať, kým naozaj ten vzdušný priestor budeme mať? Možno to nemôžete presne zodpovedať, ale už sme o tom hovorili, no a teraz opäť je tu sektor železničnej dopravy. Pri lepšej koordinácii v Európe, ktorú chceme už veľmi dávno a máme ju na papieri, mohol prispieť k tomu, že by sa pasažieri boli dostali domov rýchlejšie. No a opäť sme si veľmi jasne všimli, kde máme problémy. No a posledná otázka. Máme dobrý krizový manažment pre takéto prípady? Máme tento inštitút v Londýne a ten inštitút v Londýne je tu v podstate na to, aby poskytoval informácie v prípade zemetrasení. No marginálne zodpovedá aj za výbuchy sopiek. No a bolo samozrejme aj kritizované, že na základe údajov, ktoré mali, e, urobili nejaké počítačové simulácie. No a otázka je, že čo sa môžeme z toho poučiť e, z nejakých iných takýchto situácií inde na svete, v USA, v Indonézii a tak ďalej. Čo oni urobia, keď im vybuchne tá sopka? Myslím, že oni sú na takéto niečo lepšie pripravení. My sme s tým v Európe nerad rátali, ale musíme z toho vyvodiť dôsledky, e, pretože sme technologicky veľmi vyspelý priestor a máme mnohých, mnohé poznatky. Napríklad v Nemecku e, veci žiadali nejakú špeciálnu meraciu si napríklad na tie aerosoly alebo na tie častičky, ktoré sú v tom sopečnom prachu. E, takže čo si myslíte, ako by sme mohli zlepšiť našu technológiu, aby to bolo vzájme leteckej dopravy ľudí a železnice? Ďakujem. Ďakujem. Pani Lichtenberger, dve minúty. Ďakujem pekne. Uh, uzatvorenie európskeho vzdušného priestoru bez pochyby bolo dôležitým preventívnym opatrením mm, na účely bezpečnosti. potom a predtým, než bolo potrebné druhýkrát uzavrieť vzdušný priestor, Ehm, malo sa adekvátnejšie zaobchádzať s týmto problémom a musím povedať, že bohužiaľ sa to vôbec, ale vôbec nepodarilo. Ehm, nepodarilo sa to ani pri koordinácii meraní, ani pri eh, vyhodnocovaní týchto meraní, ani pri eh, ani pre prospech pasažierov. Aj druhýkrát zaobchádzanie s pasažiermi, ktorí čakali na lety, ktorí boli uh, posunutý dozadu. Pokiaľ ide o informácie, boli veľmi nedostatočné a to treba zlepšiť v prvom rade. Moja otázka je, že kedy naozaj budú platné plány. Pán komisár, vy ste ďalej spomínali otázku financií a kompenzácií pre e, letecké spoločnosti, ale nezodpovedali ste ju veľmi podrobne. Myslím, že to je dosť kľúčová otázka, pretože to, tá, táto téma sa ešte stále diskutuje. A ako teda to vôbec má byť riešené? Kto má kom- byť kompenzovaný letecké spoločnosti? Oni dajú tie peniaze ďalej pasažierom? Alebo napríklad uh, biznismeni, ktorým unikli nejaké dôležité termíny, dostanú aj oni kompenzácie, alebo nejaký obchodník, e, ktorý čakal na tovar, alebo nejaký producent, ktorý nemal náhradné diely. Prečo len tie letecké spoločnosti? Ja si myslím, že to nie je odôvodnené, pretože keby sa to porovnalo s hospodárským dopadom e, na celú, celé hospodárstvo, tak to nie je odôvodnené. No a potom musíme naozaj zohľadniť aj to, že letecké spoločnosti v konečnom dôsledku majú takú trvalú dotáciu tým, že je zrušená tá kerozíňová daň. Takže, pán komisár, tá otázka tu je a ja očakávam od vás odpoveď. Ďakujem. Ďakujem pani Lichtenbergerovej. A teraz pán žile. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som začal tým, že by som chcel poďakovať e, pánovi komisárovi Kalasovi za to, čo urobil za posledných 5 dní. Môžeme povedať, že možno prvé 2-3 dní neboli najlepšími z hľadiska mm, reakcie, ale celkovo si myslím, že komisia urobila veľmi dobrú prácu a takisto aj rozhodnutie rady, ktoré sa týka otázka e, spoločného európskeho neba a fungovania koordinátorov a všetky ďalšie opatrenia. Myslím si, že všetky tieto boli vlastne prijaté v práve dobrom čase. Myslíme zároveň aj chápať e, aj vysoký tlak e, podnikateľského prostredia, politikov, pasažierov, z hľadiska toho, aká je moment, momentálna legislatívna situácia v jednotlivých členských štátoch v súvislosti s otváraním alebo uzatváraním leteckého priestoru. Pretože keď si predstavíme, že by bol, došlo k takej e, havárii, ktorú spôsobili teda e, by to spôsobil sopečný popol a bola by komisia prijala e, nejaké iné alebo zlé e, rozhodnutie, tak potom ako by, o čom by sme tu teraz diskutovali. Nehovorili by sme iba o stratách finančných, ale hovorili by sme aj o iných stratách a hľadali by sme vinníka za túto situáciu a bolo by to všetko úplne inak. Čiže v zásade musíme z toho vyvodiť taký záver, za určité obdobie sme krátke, sme už prijali určité rozhodnutia, súviselo to, súviselo to s právami cestujúcich, e, eh, už tu predročníci spomenuli, že viaceré um, letecké spoločnosti nedodržali práva pasažierov. A nehovoríme len o leteckých spoločnostiach tretich krajín, ale dokonca aj samotné európske spoločnosti ehm, ponechali vlastných e, cestujúcich na pospas, na pospas osudu. Takže toto je ale výzva, ktorá je dlhodobého charakteru a nedostatok vyjadruje to aj nedostatok prepojení medzi viacerými rôznymi e, spôsobmi dopravy. Ďakujem, pán Anan, nech sa páči. Ďakujem. Je rozhodujúce, aby sme pripomenuli, že princíp e, prevencie, opatrnosti a obozretnosti by mal platiť a tento princíp má prevládať e, ale nesmie viesť extremistickým riešeniam, aby, obyčania, aby, aby občania tento princíp nechápali zle. A tak používanie starého virtuálneho modelu alebo vzorca matematického, e, e, e, keby sme tento použili, tak by sme zabránili absolútnej paralýze európskych letísk ak je pravda, že e, veľa európskych cestujúcich bolo opustených a teda boli ponechaných na pospa svojmu osudu vo svojich destináciách. E, rovnako je potrebné poukázať aj na určité podvody, ku ktorým došlo v, sú, v súvislosti s touto krízou. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. v mene EFD pán Imbrasas na 2,5 minúty. Milí kolegovia, pán komisár, ja nebudem opakovať eh, to, čo tu už bolo eh, vyjadrené predrečníkmi o čo sa týka výbuchu sopky a dôsledkov tohto výbuchu pre, na cestujúcich, ktoré, ktorí sa ocitli na letiskách. Som e, spokojný s tým, že rozhodnutie, ktoré sa týka spoločného európskeho neba Single European Sky, že sa teda o tom hovorí a že je to vysoko aktuálne aj v súčasnosti a že existuje aj koordinátor, ktorý už začal fungovať od 7. mája, avšak e, musíme zabezpečiť, akým spôsobom budeme pristupovať k riešeniu týchto situácií v budúcnosti. Čiže asi by sme mali venovať väčšiu pozornosť e, pripraveniu takých stratégií, ktoré budú obsahovať aj alternatívne e, možnosti dopravy, tak ako spomenul kolega z Nemecka, e, venovať väčšiu pozornosť železníci napríklad. Pozrieme sa na pobalské krajiny. My sme v severnej časti Európy a e, výbuch sopky obrátil pozornosť práve na využiteľnosť alebo užitočnosť e, železníc a e, zase sa oživila myšlienka toho pobaltského železničného projektu. Ja viem, že takéto problémy sú aj v iných regiónoch, ale obraciam pozornosť práve na pobaltský región a myslím si, že toto by mohlo ponúknuť určité riešenie ak by sme mali na mali prepojenie na polské železnice, mohli by sme mať eh, po železnici eh, prístup k západnej Európe. V opačnom prípade zostávame v izolácii v, takom, tako, v takomto prípade. Moderné železničné systémy existujú v mnohých európskych krajinách, avšak my nemáme na to napojenie a nemáme rozvinutý systém železníc v našich pobalských krajinách. Chcel by som sa spýtať komisára, či existujú nejaké plány e, zamerať sa na takéto alternatívne dopravné systémy a že či bude dostatočná politická vôľa k tomu, aby sa takýchto krízach sme mohli zabrániť situáciám, aby sme mali železničné systémy. Ďakujem. A teraz pán De Grandes Pasqual, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán Kalas, za vašu prítomnosť aj za vašu prácu v ťažkých dňoch. Táto rozprava musela prebehnúť a ja si myslím, že ani to nie je definitívne. Nebudem opakovať čierne čísla týchto udalostí a tiež e, veľké červené čísla v hospodárstve a najviac postihnutí cestujúci 10, e, desiatky e, tisícov ľudí bolo presunutých, boli vo svojich destináciách. Zodpovednosti v týchto kontraktoch alebo vôbec výzmajú spôsobuje, že vidíme, že takáto globálna katastrofa mala, priniesla katastrofálne dôsledky. E, letecké spoločnosti stratili 1,7 bilionov eur a Európska letecká spoločnosť tiež robí podobné výpočty. Je tu obrovská kríza, ktorá ohrozuje aj mnohé letecké spoločnosti. Rovnako negatívne dôsledky boli pre cestovný ruch, zrušenie kontraktov a podobne. Na druhej strane neistota a tá priniesla aj zmeny v kontrahovaní. A aká je diagnóza? A záver je jasný. Európska spoločnosť, európske spoločnosti nemajú mechanizmy, ktoré by účinne čelili takýmto krízam. A prečo je potrebná kritika, aj autokritika? Nemôžeme zbaviť zodpovednosti všetkých, pretože všetky konali zle, neskoro a nedostatočne. Aj členské štáty potrebujú rozhodnutia na svojej úrovni. Európske inštitúcie 4 dní eh, im trvalo, kým zareagovali. A aká bola odpoveď komisie? opakuje opatrenia, ktoré oznámila. Podľa mňa boli rozumné, ale neboli dostatočne konkrétne a hlavne včas zrealizované. Ešte stále je tu riziko blokády a je nepríjemné, že musíme závisieť od pohybu e, e, vetra. Ani hospodárska kríza nepomôže, aby sme prijali nejaké opatrenia. Ak nebudeme dávať pozor, táto sopka môže priniesť ešte väčšie škody pre naše hospodárstvo. Žiadam Európskej inštitúcie, aby prijala čo najskôr rozhodnutia a aby sme všetci boli čo najviac veľkorysí a flexibilní pri mm, opatreniach, ktoré budeme príjmať. A ja nechcem na nikoho hádzať vinu, ale musíme si povedať, že diagnóza a analýza tejto krízy nebola správne urobená. Ďakujem. A teraz pani Ajala Sender. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem pánovi komisárovi Kalasovi e, za jeho prácu. Vidíme e, tú krízu, ktorú spôsobil sopečný e, popol islandskej sopky. Ďakujeme mu za to, ako za prácu na dvoch aj mimoriadných samitoch a s nich sme sa dozvedeli to, že E, boli postihnuté nielen letecké spoločnosti a letiská, ale je potrebný aj integrovaný prístup a ďakujeme pánovi Kalasovi, a pánovi Tajanimu a ďalším. Vedeli sme, že jednotné európske nebo je potrebné, teraz je súrne, aby sme ho mali. Potrebujeme samozrejme koordinátora, bude to jeden náš bývalý kolega. Samozrejme, to prináša aj ťažkosti. Tiež je potrebné financovať eh, systém eh, vychádzajúci z SES. E Mohla by komisia povedať, aké pochybnosti boli zaznamenané na rade 4. mája. Vieme, že niektoré členské štáty sú viac otvorené ako eh, iné. Európsky parlament tiež upozornil, že neboli vždy rešpektované práva cestujúcich a preto je potrebné revidovať aplikáciu týchto pravidiel a komisia musí byť nelútosná k nízkonákladovým spoločnostiam, ktoré klamali e, cestujúcim aj verejnej mienke a musia sa prijať patričné opatrenia. Vyzývam komisára, aby spustil pilotný projekt, ktorý navrhla moja politická strana aby boli na letiskách e, riadené kancelárie e, pre spotrebiteľov, ktoré by dozerali na plnenie e, práv cestujúcich. Tak ako sme to napríklad urobili už podobne aj v Španielsku, vieme veľmi e, dobre, že potrebujeme aj alternatívny sekundárny systém e, mobility, tak ako sa to robí v iných e, druhoch a sektoroch priemyslu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Sender. Poprosila by som vás, aby ste rešpektovali váš rečnícky čas. A teraz pani Harkin. Ďakujem pani Môj konkrétny pohľad e, na túto situáciu je dopad na veľmi odľahlé letiská. Ja žijem na ostrove, ktorý je ešte až za E, za tým ostrovom, ktorý spôsobil problémy a teda pre nás je, sú letiska absolútne dôležité pre našu konektivitu. Existujú viacero e, letísk v západnej časti Írska a keď sa pozrieme na to, ako blízko sme aj k Islandu, máme určité problémy práve kvôli tomuto popolu, takže e, vzhľadom k vzdialeným letiskám chcel by som, chcela by som, aby komisia uplatňovala ehm, pravi, pravidlá pre odľahlé letiská a takisto, aby aj zvážila podmienky pre štátnu pomoc pre takéto letiská a letiská tieto už sú von z, strácajú každým dňom oveľa viac ako ostatné letiská, pretože to celé povedie k stratám e, pracovných miest a dôsledku toho nižšej, konkuren- nižšej hospodárskej súťaži na trhu a konkurencieschopnosti. Takisto je potrebné zabezpečiť rovno eh, k distribúciu finančnej pomoci a tiež je dôležité uvedomiť si, že legislatíva, ktorá tu existuje, by um, eh, ne, nemala zakompenzovať e, leteckým spoločnostiam straty, ale teraz sa e, vyskytujeme v situácii, kedy letecké spoločnosti nemôžu lietať a otázka je, že teda kto nakoniec bude zodpovedný a kto poniesie to finančné bremeno. No, Echi to logo, ja nám si lepto. Pani Dira, na 1,5 minútu ďakujem to, čo voláte ako spôsob mm, rizikový managing, pretože máme tu už problémy, ktoré sme už poznali, tak okrem týchto systémov by som tiež rada poukázala na interoperabilitu a rezervačný systém železníc. Je potrebné, aby železničná doprava mohla ľahšie nahrádzať leteckú dopravu, keď táto nemôže fungovať. A nestačí, aby to boli aj vulkány, sú aj iné príležitosti, kedy letecká doprava nemôže fungovať. Aj tam štrukturálnejšie by som položila otázku pokrytia rizik v takýchto e, krízach v samotnom sektore, pretože si myslím, že štátna pomoc vždy, keď sa dáva alebo keď je nejaký problém, tak e, vyzerá to vždy potom, že rozpočtovo to nestačí, nemáme dostatok rozpočtu. Keď vidíme letecké spoločnosti a prevádzkovateľov a keď vidíme, ktorí dostávajú túto štátnu pomoc alebo nie, Vzhľadom na váhu leteckých spoločností mali by sme ísť k opatrným opatreniam, rovnako ako v bankovom sektore a tieto opatrenia by im prinútili, aby preberali alebo si mm, podpisovali určité poistenie alebo poistky, aby pokrývali tieto náklady a aby to nepokrývali stále štáty. Vieme veľmi dobre, že majú také výnimky, ako je zdanenie kerosenu a podobne. A rovnako je potrebné, aby cestujúci boli tiež odškodnení, ale aby to nešlo na úkor eh, nášho poplatníka. Teraz pani Foster. Pani predsednička, pán komisár, všetci si uvedomíme, čo spôsobilo sopečný papal Viac ako 100 tisíc letov bolo zrušených a viac ako 12 miliónov cestujúcich nemohlo cestovať tak, ako mali e, cestovať. Takisto nákladná doprava nefungovala. E, dotklo sa to veľkých podnikov, malých podnikov e, a letiska, aj letišné letecké spoločnosti trpia obrovskými finančnými stratami. Myslím, že to všetko dokopy išlo a bolo v sume 2 miliard eur. V celom tomto chaose bolo jasné, jasné, alebo sa ukázalo, do akej miery sme závislí od e, leteckej dopravy, ale bezpečnosť musí stále byť na prvom mieste. Európska komisia reagovala rozhodne a komisia uznala potrebu nie len uznať finančnú kompenzáciu, ale takisto aj potrebu urýchliť e, implementáciu e, e, takýchto opatrení. Myslím si, že vo všeobecnosti štát by nemal podporovať akýkoľvek podnik, pretože riziko je súčasťou podnikania, avšak toto sú mimoriadne okolnosti a my sme takéto takéto obrovské straty v priemysle nevideli od 11. septembra. Takže ja by som, e, aj keď nepodporujem takéto myšlienky, ale myslím si, že bolo by dobre, keby sme podporili tieto spoločnosti, pretože už ďalšie straty neuniesú. Otázka však je, že čo pre budúcnosť e, v tak prípade takýchto nešťastí. E, poprvé je, je, musí byť diskutované najprv s leteckými spoločnosťami, keď prvne sa uzavrie vzdušný priestor takisto mám stále určité rezervy k eh, vytvoreniu tohto postu koordinátora, eh, ale nie som proti teda takejto úlohe, ale akým spôsobom, alebo aká bude konkrétna eh, úloha tejto osoby, komu sa bude zodpovednosť, ako to pri prospeje súčasnej situácii. A dúfam, pán komisár, že budeme mať veľmi dobrú rozprávu, než sa príjme akákoľvek legislatíva, pretože nejaká náhla reakcia by mohla možno že spôsobiť väčšie škody. Takisto by som chcela, aby sa to prediskutovalo aj so Severnou Amerikou, alebo ako oni riešia takéto otázky v Británii. E, upratneme podob, určité mechanizmy, ale Američania majú iné postupy a inak e, počítajú hustotu popola a podobne. Mali by sme s nimi konzultovať e, Takisto, kým dojde k uzavretiu letečkého priestoru, je treba zvážiť e, za do úvahy dopad a takisto je to potrebné prejednať aj s ostatnými krajinami. Napokon, e, pani predsednička, máme tu zodpovednosť pripraviť e, dlhodobú stratégiu pre letectvo v Európe a za do úvahy musíme medzinárodný rozmer, avšak je potrebné zabezpečiť zlepšenie managementu rizik

Ďakujem pánovi Paškovi. A teraz má slovo pani Škrblevská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po aprílovom výbuchu sopky na Islande letecká doprava bola prikovaná k zemi v Európe ale malo to veľmi negatívny dopad na pasažierov a na všetky e-línie, pretože tucty um, leteckých spoločností ponechali pasažierov svojmu súdu bez toho, aby im poskytli akékoľvek informácie. Jediné informácie, ktoré dostávali, boli iba o tom, že naďalej bude uzavretý dušný priestor. Už ale nemôžete niekoho obviňovať z toho, čo spôsobila príroda, ale napriek tomu sa musíme pozrieť na to, akým spôsobom e, inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť cestujúcich v leteckej doprave, reagovali. A mne sa zdá, že reakcia bola nedostatočná a prišla príliš neskoro. pretože sme boli svedkami absolútneho chaosu, v ktorom sa ocitli cestujúci, ktorí nedostali žiadne informácie e, hneď od začiatku a myslím si, že to je naozaj čierna známka pre európske letectvo a takisto aj pre komisiu. Chcel by som vedieť, že čo plánuje komisia v prípade budúcich výbuchov sopiek, čo bude robiť eh, komisia, ak eh, zase nás vyskytne podobná paralýza leteckej dopravy alebo aj nejakého iného sektoru. Akým spôsobom sa zabezpečí lepšia informovanosť cestujúcich? Neviem, nemyslím si, že to, čo doteraz nám hľadovala komisia, je postačujúce. Predsedníčka, ďakujem pekne teraz pán Danielis. Ja provedriem. Kýrie Pitrope. Ďakujem, pán komisár, pani predsedajúca. Uzavretie dvoch významných letisk včera v Londýne a v Amsterdame kvôli mm, sopečnému popolu nám ukazuje, že to, čo sa stalo v apríli, nebolo nejaké vynimočná udalosť bez dlhodobých dôsledkov a bez rizika opatrovania. Tak ako to už povedali kolegovia, Možno niekedy e, sa o niektorých veciach veľa hovorí a neriešia sa, ale my zažívame ťažkú hospodárskú situáciu, ktorá postihuje aj leteckú dopravu, e, ktorá postihuje letecké spoločnosti a ich zamestnancov. Každodenné straty v tomto sektore dosahujú 400 miliónov dolárov pre veľké a s veľkými negatívnymi e, dôsledkami pre letecké spoločnosti. Je pravda, že stále nemáme nástroje, ktoré by umožnili dostatočne dobre vyhodnotiť riziká v Európe aby sa využívali všetky údaje, ktoré majú k dispozícii, k dispozícii európske štáty. Riziko, že sa táto situácia chaosu zopakuje, je reálne a my musíme nájsť prostriedky, aby EÚ bola schopná zasahovať v takýchto situáciách koordinovane, aby sme zabranili ťažkostiam, ktoré zažívali cestujúce aj letecké spoločnosti. Ďakujem, pán Danieli, za teraz pán Galager na 1,5 minúty. Pani predsednička, keďže Írsko je na ostrovoch, tak eh, írsky cestujúci musí chceli čeliť veľmi ťažkým, eh, ťažkej situácii, zrejme najhoršie zo všetkých členských štátov. Ja môžem povedať, že ja, keď som cestoval do Štrasburgu, musel som ísť loďou do Velsu, odtiaľ vlakom, cez Brusel a podobne. A to je vlastne veľmi typické pre cestovanie Írov v posledných týždňoch E, európsky ministri dopravy vytvorili alebo pripravili e, e, plány na zabezpečenie bezpečnosti a podobne, ale musím povedať, že od zavedenia tohto viac ako 300 tisíc hodín letových hodín sa uskutočnilo a to vlastne v dôsledku prijatých opatrení veľmi podporujem úsilie z urýchliť Single European Sky projekt, vlastne španielské predsedníctvo si to dalo ako za svoj cieľ. Takže dúfam, že aj komisár, ktorý tu je dnes prítomný, to bude podporovať. Takisto je potrebné zabezpečiť e, tú koordinačnú úlohu novovzniknutému vzniknutému miestu a Takisto e, Írsko spolupracuje aj s Britániou pri riešení tejto situácie. E, všetky, všetky e, írske letiská, ktoré sú v západnej časti, utrpeli a je preto potrebné, aby spoločná letecká dopravná politika bola aj teda posilniť európsku, úlohu Európskej únie v tejto otázke. Ďakujem na 1,5 minúty, pán Balčitis. A rešpektujte rečnícky čas, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Dôsledky výbuchu sopky sú citeľné všade v Európe a viac ako 100 tisíc letov bolo zrušených a dôsledky pocítilo viac ako 10 miliónov cestujúcich. Dôsledky boli osobitne bolestivé pre cestujúcich vo východnej Európe, pretože tieto e, krajiny tiež nemajú žiadnu alternatívu a sa ocitli v izolácii, čo nám zase pripomenulo, že potrebujeme lepšie e, transeurópske dopravné systémy železničné, cestné a podobné. Je to veľmi dôležité pre dopravu ako takú, plus pre cestujúcich. E, e, potrebujeme potrebujeme pozemné dopravné systémy, ktoré nebudú závislé od leteckej dopravy a musíme vytvoriť naozaj dobrý e, dopravný systém, ktorý by prepájal Európu a bude to prospešné tak pre cestujúcich, ako ako aj pre fungovanie našich, eh, alebo našej európskej ekonomiky. Takisto by som podporil ďalšie prepojenia jednotlivých eh, dopravných eh, systémov. Je potrebné podporiť vytvorenie železničných koridorov po celej Európe a musíme takisto venovať eh, osobitú pozornosť železnici, pretože zabezpečuje pridanú hodnotu pre Európu aj pre cestujúcich. Ďakujem. A teraz pristúpime ku keďždy aj. Požiadam kolegov, aby rešpektovali jednominútový rečnícky čas. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť o cestovnom ruchu. To je dôležitý sektor pre Kanárske ostrovy. Ročne prichádza 12 miliónov turistov a vieme, že cestovný ruch, čo potrebuje, je istota. A v takejto situácii, ktorú sme zažili a ktorá sa môže opakovať, má dramatické dôsledky pre strategický sektor. Bolo to dramatické nielen pletecké spoločnosti, cestovné E, kancelárie, hotely a tak ďalej a tak ďalej. Všetci títo potvrdili len od 15. do 23. apríla sa e, zrušilo asi 300 tisíc miest a teda e, tým prišla strata vo výška asi 56 miliónov eur. Potrebujeme okamžité opatrenia pri takejto udalosti napríklad e, od nočné otvorenie letiska a podobne, ale tiež kompenzácie cestujúcich. Nebudem kritizovať to, čo sa urobilo alebo neurobilo, ale nesmieme zabúdať na to, že toto sa môže opakovať a že musíme byť na to pripravení. Ďakujem. A tá, teraz pani Kalembach. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, chcem sa vám poďakovať za vašu neochvejnosť, pokiaľ ide o otázku práv pasažierov. Za posledné dni sme zažili, že špekulácie sa asi nerobia len vo finančnom sektore, ale aj v bezpečnosti pasažierov, pretože niektoré letecké spoločnosti veľmi veľkoryso, teda aspoň slovami, zaobchádzali s tým. To nejde len o pasažierov v vzduchu, ale aj pasažierov, ktorí sú na zemi a žiadam vás teda, aby ste takto pracovali aj ďalej, ale žiadam vás tiež, aby ste e, pracovali viac aj na informovaní pasažierov, pasažierov o ich právach. Nie každý samozrejme má prístup k internetu. Telefónne linky boli spadnuté, internet nebol k dispozícii a je dosť skupín obyvateľstva, ktoré uh, Eh, nie sú každodennými eh, leteckými pasažiermi ako my, ktorí tu sedíme, ale práve tí turisti v starších vekových kategóriách nemali tieto informácie, takže prosím, aby ste na tomto ďalej pracovali. Ďakujem. Pán Ferrera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hm, situácia, ktorú vytvoril výboh sopky na Islande, ukazuje, taký veľký dopad a aké majú niektoré prírodné e, fenomény, ktoré sú našťastie e, nie často sa opakujú, ale môžu mať obrovské dopady na naše hospodárstvo. A preto je dôležité, aby sme k týmto udalostiam pristúpili preventívne a to nebráni ale tomu, aby to nezabráni takýmto výbuchom, ale musíme sa snažiť dostatočne skoro prijať opatrenia, ktoré budú minimalizovať dôsledky takýchto e, výbuchov. Z tohto dôvodu musíme podporovať také iniciatívy, ktoré budú mať iné ciele, napríklad iniciatíva jednotného európskeho neba, liberalizácia a privatizácia správy európskej leteckej dopravy. Ja si myslím, že kríza nám dnes potvrdzuje, aké je dôležité, aby E, letecký priestor e, bol e, v štátnej správe ako služba verejného záujmu a takto, aby sa zabezpečila aj verejná bezpečnosť. Ďakujem. A teraz pani Vertman na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, hovoríme o narušenia vo vzdušnom priestore, hovoríme o hospodárskom dopade na leteckú dopravu. Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že bezpečnosť občianok a občanov v Európe je to najdôležitejšie. Pán komisár, urobilo sa mnoho krokov a je na čase, aby sa mm, začalo zamýšľať nad alternatívami, aby sa tieto realizovali, napríklad dobudovanie transeurópskej vysokorýchlostnej železničnej siete, ktorá bude tiež príspevkom k zníženiu emisí CO2. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Rybík. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, že celosvotovo máme asi 2000 sopiek, z čoho 50 je momentálne činných, takže nie je to len európsky problém, ale myslím, že je to problém medzinárodnej leteckej dopravy a myslím, že práve vo výskume musíme vyjasniť, kde vlastne sú tie rizika a kde je určité spektrum zodpovednosti a preto by som poprosil pána komisára, aby spolu s Eurokontrolom a možno aj s Európskou um, radou pre výskum zadali výskum, aby sa správne zhodnotilo riziko, pretože v konečnom dôsledku konečnú zodpovednosť má vždy kapitán lietadla a v konečnom dôsledku je aj spotrebiteľ vyzvaný zamyslieť sa nad tým, či je to pre ňo riziko alebo nie. Každý si sa môže tomu riziku vyhnúť jednoducho, takže nebude le- letieť. Ale objektivizácia celej tej otázky i musí byť v centre pozornosti. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pánovi Rubigovi. Pán Kelly, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Celý svet sa vyskytoval v stave chaosu, ako napísal jeden klasik Keď sa pozrieme e, hore, vidíme vulkanický prach, keď sa pozrieme dole, vidíme znečistenie, e, keď sa pozrieme niekam inám, vidí, von z okna vidíme všade recesiu a hospodársky úpadok. E, tak všetci ja osobitne som bol postihnutý v, um, týmto popolom, pretože na posled, do, do posledný Štrásburg som sa sem vôbec nedostavil a tu som zase dva dni meškal, avšak problém je, že neviete zohnať lístok na Eurostar, pretože e, keď vo chvíli, keď ju potrebujete, tak neviete si e, zohnať lístok na Eurostar a chcel by som teda, e, aby apelovala na železničné spoločnosti, aby im bolo možné zabezpečiť si lístok na vlak. Ďakujem. Veľmi stročne, pani Ajala, vy ste už vystúpili. Ďakujem, pani predsedajúca. Len by som dodala, že potrebujeme technológie, ktoré sú k dispozícii. Kš. E, Prednedávnom sme sa dozvedeli o veľmi presnom systéme e, merania sopečného polu v atmosfére a nie sme si istí, či sa táto systémová informácia od európskej firmy využila. Mohli by ste nám, pán komisár, povedať, či ste túto informáciu použili alebo budete používať? Ďakujem, pani Ajala Sender. E, ukončili sme e, zoznam rečníkov a teraz dávam slovo pánovi komisárovi. Ehm, pani predsednička, ďakujem aj všetkým poslancom za veľmi zaujímavú e, rozpravu a vaš, i vaše slova k sopke. Ja, už má, ja som mal na začiatku len 3 minúty, e, teraz možno, že môžem hovoriť 10 e, krát dlhšie o všetkých týchto problémoch. Ale nebojte sa, budem, nebudem, budem stručný teda. Eh, chcel by som povedať len toľko, že eh, naozaj to bolo veľmi vzrušujúce obdobie a eh, mimoriadne obdobie, ale vracia sa to späť a je jasné, že jednoducho táto osobka ešte mm, neprestala chrliť popol a tak sa musí stať súčasťou nášho života a nie sú to len sopky, sú to rôzne búrky, e, blesky, snehy, hurikány a podobne všetky tieto prírodné katastrofy sa tu jednoducho dejú a všetky pôsobia na leteckú dopravu, takže je to naozaj súčasťou tohto biznisu. To musí byť povedané jasné a, a sú, je to aj súčasťou tohto riz, e, rizika. Avšak nemôže byť nikto zodpovedný sám za toto riziko. Žiadna vláda, žiadna letecká spoločnosť, ani Európska únia. A ja môžem povedať, že doteraz Európska únia nemá vonkoncom žiadnu kompetenciu v regulácii leteckej dopravy. Je to vlastne, sú to všetko medzivládne orgány, ktoré majú toto na starosti a národné orgány, ktoré to majú v kompetenciách ale môžem teda povedať, že aby sme e, zabránili alebo predpokladali, čo čo všetko sa môže stať e, v leteckej doprave, to nie je možné. Všetko sa môže prihodiť a jednoducho len to riziko musia znášať viacerí. My samozrejme sme, vieme už, e, že môžeme očakávať, že nejaké omeškania budú, pretože v Bruseli často meškajú lietadla, alebo nestihli odpratať sneh a podobne. Na tieto veci sme si už zvykli. Takže teraz, čo sa týka kritiky, že sme konali neskoro, ja som bol v Eurokontrole hneď a to e, riziko toho popola, alebo čo môže spôsobiť, je skutočné. A Nemali sme žiadne očakávanie, že sa nám podarí hneď nájsť nejaké vedecké riešenie, že aká veľkosť čiastočky je tá nebezpečná, pretože nikto nechce urobiť takéto, tak, takéto posúdenie alebo takéto jasné stanovisko a nikto nechce byť ten zodpovedný, ktorý povie, že áno, ten, táto veľkosť popola už nie je nebezpečná pre letecký motor. A to je práve veľmi tá najkomplikovanejšia otázka otázka a rozhodnutie uzavrieť letecký priestor sa uskutočnilo prísne z, za, za existujúcich pravidiel a po dohode všetkých zodpovedných inštitúcií. A keď sa teraz niekto pýta, že kto je za to zodpovedný za uzavretie tušného priestoru, ja sa môžem spýtať, a kto by bol potom zodpovedný, keby to nebolo uzavreté a bolo by sa niečo naozaj stalo. Takže eh, keď my, alebo v podstate Eurocontrol sa snažil hľadať eh, riešenie, alebo akým spôsobom pristupovať k tomuto problému. Nebola to vonkoncom jednoduchá diskusia, ani nejaká otázka, pretože eh, ide o obrovskú zodpovednosť jednak za bezpečnosť eh, cestujúcich a jednak za celé letectvo aj za bezpečnosť bezpečnosť e, lietadiel a tým bezpečnosť životov. Takže ja si myslím, že e, tá reakcia za týchto okolností bola pomerne rýchla, pretože situácia výbuchu sopky bola naozaj veľmi, veľmi mimoriadná. No že teraz, čo sa týka budúcnosti, viacerí tu spomínali, že kto čo s tretimi krajinami a čo Indonézia, čo Spojené štáty a podobne. A takisto, že sa zodpovednosť presúva na plecia pilotov. Ehm, dodnes piloti odmietajú novú zodpovednosť v Európe a e, európska vzdušný priestor je veľmi, veľmi e, z, hustý, respektíve tam veľmi hustá doprava a nemožno to nechávať zodpovednosť na pilotov, avšak je potrebné mať jasné, jasné údaje o tom, aké môžu byť rizika a hrozby. Ehm, neviem, akú situáciu majú v Indonézii, ale v Spojených štátoch je systém jednoznačný. Ehm, je to na pilotovi, ako si poradí a ako obíde nejaký mrak a podobne. Ale v Európe my musíme vytvoriť určitý spoločný prístup k príprave metodológie na posudzovanie rizik tohto druhu. No a čo sa týka cestujúcich, musím povedať, že vždy sme teda e, vychádzali z toho na komisii, že predovšetkým musia byť dodržiané práva cestujúcich v leteckej doprave. To je jednoznačné, že táto legislatíva musí byť dodržaná neustále a je to v rukách členských štátov, ale viem, že aj viaceré členské štáty, aj letecké spoločnosti to naozaj aj berú vážne. I keď pravda, že sú určité výnimky a boli určité negatívne skúsenosti, ale myslím, že vo väčšine prípadov seriózne pristupovali k svojim povinnostiam a takisto mali sme nedávno revíziu práv, práv cestujúcich. aby takisto nedochádzalo k zneužívaniu e, týchto Ehm, práv cestujúcich, alebo všeobecnosti tieto pravidlá fungujú veľmi dobre a tieto práva cestujúceho hovoria, že cestujúci musí, cestujúci musí byť poskytnutá informácia a takisto musí dostať kompenzáciu, e, respektíve musí dostať náhradu škody alebo vrátenie e, ceny letenky, ale nespomína sa tam náhrada e, iných škôd. Čiže je potrebné zabezpečiť e, aj určitú koordináciu a ja sa nemôžem ani stiažovať na spoluprácu členských štátov, pretože tá rada pre dopravu, ktorá vznikla, respektíve rada ministrov dopravy veľmi rýchlo reagovala a bola veľmi dobrá spolupráca a ja si Nemyslím, že by sme boli mali zlú spoluprácu pri príprave um, krokov medzi členskými štátmi. A čo sa týka financií a finančných eh, dôsledkov, tu sú jasné pravidlá Tie sú takisto jasne čierne na bielom pripravené tromi komisármi Ren, Almunia a ja sme to pripravili a je to jasné. Je to štátna pomoc. Štátna pomoc sa môže poskytnúť v prípade, ak členský štát e, zváži že existuje dostatočný dôvod poskytnúť štátnu pomoc e, leteckej spoločnosti, ktorá má problémy, pretože všetky tie náklady na práva cestujúcich znáša letecká spoločnosť. A keď letecká spoločnosť má problémy, tak členský štát, keď uzná, že je to ťažká situácia, môže poskytnúť štátnu pomoc, ale prvne, že poskytne, musí sa uskutočniť veľmi dôkladné posúdenie a vyhodnotenie, aby sa nespôsobilo marenie trhu a aby takisto nedošlo k nespravodlivému zvýhodňovaniu leteckých spoločností. Musí to všetko byť na veľmi spravodlivej báze. Samozrejme, že komisii na tej spravodlivosti veľmi záleží a takisto aj e, komisár pre e, hospodárskú súťaž e, veľmi dôkladne preskúma každý jeden prípad poskytnutia štátnej pomoci. Pokiaľ viem, doteraz nikto zatiaľ nepožiadal o štátnu pomoc v tejto um, otázke Ehm, samozrejme, že už e, tu bolo spomenuté, že mali by letecké spoločnosti mať e, poisťovacie zmluvy, zmluvy na e, poistenie, i keď niekedy sa ťažko takéto zmluvy uzatvárajú, pretože ťažko sa popisuje s, ta, ten, ten, ten pôvod toho, toho nešťastia, alebo aké majú byť tie okolnosti konkrétne, ťažko sa to popisuje do konkrétnej poistnej zmluvy a potom, alebo to niekedy vychádza veľmi, veľmi draho, ak sa to nedá zadefinovať. E, a potom rôzne poisťovacie, rôzne poisťovne potom majú rôzne fantazíne predstavy o číslach e, v takýchto prípadoch a veľmi ťažko je určiť, že čo potom je vlastne realistické a naozaj e, aj v tomto prípade sopky je veľmi ťažké potom takéto veci predvídať, čo, na čo potom môže mať to nárok hľadiska poistenia. No a čo sa týka e, alternatívnych e, spôsobov dopravy, diskutovali sme aj s ostatnými komisármi o tom, akým spôsobom vlastne pripraviť e, alternatívne do, spôsoby dopravy. Hovoril som o tom aj s ostatnými komisármi a dozvedel som sa mnoho zaujímavých vecí e, o, o železnici a čo sa týka informácie leteckých pasažierov o možnosti využiť e, železnicu tam naozaj boli ešte nedostatky, takže napríklad budeme musieť zabezpečiť v budúcnosti lepšiu informovanosť o týchto možnostiach. Ale samozrejme, že keď dojde ku kríze v letectve, le, aby sa dostali cestujúci tam, kam vlastne zamýšľali pôvodne, naďalej zostáva v rukách e, tej leteckej spoločnosti konkrétnej a do systému Amadeus ešte nemôžeme zaviesť aj železničné e, cestovné poriadky. Jednoducho musíme sa z toho všetkého poučiť a v rámci toho, čo sme sa naučili, alebo na báze toho budeme sa snažiť e, presadiť viaceré plány a opatrenia, aby sme mali um, lepšie zosúladené riadenie leteckej dopravy, avšak stále nesmieme zabúdať, že sopky alebo príroda jednoducho sa nedrž, nedržia akýchkoľvek um, pravidel či predpisov a vždy sa budú vyskytovať určité neočakávané situácie, pretože to je súčasťou všetkého a musí to byť zapracované aj do plánovania našich e, aktivít. Takže ďakujem za pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Uzatváram rozpravu.